Dobré ráno, dámy a páni. Vážená pani prezidentka Robinson, vážení poslanci, kolegovia z národných parlamentov, z Európskeho parlamentu, dámy a páni, moja kolegyňa, predsedníčka výboru pre práva žien v Európskom parlamente Irače García Pérez je ešte stále na ceste. Omeškania spôsobené premávkou v Bruseli nie sú žiadnou zvláštnosťou. V Bruseli, ako si ste viete predstaviť, ráno je veľmi hustá premávka. Prosím preto o pochopenie, že ja začínam na miesto nej túto schôdzu. Kolegyňa Garcia Pérez príde o niekoľko minút. Ja mám totiž potom ide na dveznosti iné povinnosti o niekoľko minút preto budem musieť odísť. Preto teda začínam ja, už teraz bez jej prítomnosti. Ďakujem za to, že som dostal priestor vystúpiť na tomto významnom stretnutí. Chcel by som privítať a oceniť, že v kontexte tohto ročného Medzinárodného dňa žien 8. E, marca Výbor pre práva žien sa rozhodol zorganizovať toto podujatie. Myslím, že sa všetci shodneme v tom, že toto podujatie je vysoko aktuálne a nevyhnutné. Je veľmi potrebné venovať sa témam, ktoré dnes pokriete na svojom stretnutí, diskutovať o aktuálnej migračnej a utečeneckej kríze z rodového pohľadu Ja už som ospravedlnil e, vaše meškanie, nič sa nestalo, všetko je v poriadku. Ja sa tiež veľmi často omeškám, preto to plne chápem z tých istých dôvodov e, ako kolegyňa Gartia Perez. Premávka, ale aj premávka doma v domácnosti, nie je to jednoduché mnoho diskusí a rokovaní o utečeneckej kríze, ktoré som absolvoval ja a ktoré budem naďalej viesť, e, sú naozaj bolestné. Často sa tento zložitý problém redukuje len na to, či by sme mali uzavrieť naše národné hranice. Utečenci sú často popisovaní ako hrozba našej spoločnosti, nie ako ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Zanechávajú všetko čo majú, aby hľadali bezpečné útočisko. Utečenská kríza je predovšetkým príbehom ľudí. Sú to ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc a čoraz väčší podiel týchto ľudí sú ženy a deti. Vo februári 2016 podľa správy UNICEF počet e, žien a detí, ktorí prichádzajú do Európe, sa e, zvýšil a prekonal počet mužov od prvýkrát e, od začiatku tejto krízy. Ženy a deti sú najzraniteľnejšou kategóriou utečencov sú vystavené rôznym druhom diskriminácie a porušovania základných ľudských práv. Musíme bojovať proti šokujúcemu násiliu páchanému na ženách, e, či už je to v krajine pôvodu, e, na ceste, alebo potom neskôr po príchode, keď už sa dostali na svoje cieľové miesto. V mnohých konfliktoch dochádza k zneužitiu, porušovaniu práv žien, tiež k využívaniu e, násilnenia násilia ako v vojnovej zbrane, e, taktiež prevádzači a pašeráci sa dopúšťajú násilia na týchto zraniteľných e, jedincoch v priebehu celej cesty. Zahrňa to aj obchodovanie s ľuďmi a tiež prostitúciu. Tieto obete ak majú prístup k ochrane v európskej krajine, ich e, mimoriadné e, osobitné potreby by sa mali zohľadniť e, a mali by byť naplnené. Tiež by mali mať dispozícii poradenstvo v dôsledku traumy, ktoré boli vystavené. E, ďalšou zložitou situáciou sú pomery v utečenských táboroch e, v Turecku, ale aj v tzv. hotspotoch v Grécku. E, sovietné potreby žien a deti by sa mali uznať napríklad v súvislosti s hygienou, ochranou súkromia, bezpečnosťou. Dámy a páni, urobila na mňa veľký dojem návšteva utilického tábora v Kilisu v Turecku, kde som na vlastné oči videl, aké osobitné školenia a vzdelávacie programy sú zavedené pre ženy a dievčatá a ako im to pomáha prežiť a posilňuje ich to. Bola to vynikajúca skúsenosť, chcem oceniť obrovské odhodlanie a ochotu tureckých orgánov hneď na hranici so Sýriou. Vieme však tiež, že iba 10 sírčanov v Turecku žije v týchto táboroch. Týmto sa dostávam k tretej veci, ktorú by som chcel spomenúť. To, že musíme integrovať e, tieto utečenky, neženy a deti v našej spoločnosti, to znamená, že musíme uľahčiť ich vstup na trh práce, musíme poskytnúť jazykové vzdelávanie a tiež e, musíme sprístupniť kvalitné formy verejného vzdelávania. To sa týka aj Európskej únie, ale aj pomerov v tretich krajinách. A povedzme si otvorenie, stojí to peniaze. A preto si myslím, že pri najbližšom samite EU-Turecko na budúci pondelok a tiež v príprave tohto samitu aj Európsky parlament bude prejednávať to, ako poskytnúť tieto prostriedky. Dúfam, že tento proces nebude až taký pomalý ako rokovania minulý mesiac. Európsky nástroj na pomoc v Turecku, eh, udržateľný spôsob e, vyhliadok pre utečencov v Turecku. E, vďaka tomuto nástroju e, dúfajme, nebudú sa uberať na nebezpečnú cestu do Európy. Učiteľská kríza teda sa týka predovšetkým ľudí. Je to veľmi zložitá otázka, neexistujú jednoduché riešenia. Európska únia vytvorila spoločné pravidla o tom, ako sa vysporiadúvať s učiteľcami a pristovalcami. Okrem iného máme k dispozícii Schengenský hraničný kódex, máme nariadenie Dublin, máme systém núdzových relokácií. Európska únia je postavená na princípoch právneho štátu a solidarity medzi členskými štátmi. Ale v posledných eh, týždňoch utečenci a migranti, ktorí prichádzajú do Európy, zdá sa, nie sú spracovaní podľa týchto dohodnutých pravidel a tento prístup solidarity je zabudnutý. Je to dôležité eh, pre ľudí, ktorých sa to priamo týka, ale aj je to dôležité aj vzhľadom na obmedzený počet eh, cieľových krajín, ktoré ešte ostávajú k dispozícii a ktoré musia znášať náklady. Pravidlá, ktoré boli odsúhlasené, musia dodržiavať naozaj všetci. Otázka znie, či dokážeme spoločne nájsť eh, spôsob posilnenia a reformy spoločných pravidel ešte predtým, než bude príliš neskoro, alebo ako e, veľmi trefne popísal historik Christopher Clark, či budeme chodiť v spánku a tým sa dostaneme až k uzavretým hraniciam, alebo či sa zobudíme a začneme konať. E, želám vám úspešné diskusie dnes na tomto stretnutí a želám vám, aby ste našli um, spoločné stanovisko v tom, ako zlepšiť situáciu žien v utečeneckých táboroch a ako ich lepšie integrovať do našej spoločnosti. Chcem sa ospravedlniť už vopred za to, že sa nezúčastním eh, celého vášho podujatia, ale mám iné povinnosti mám iné stretnutia, musím pripravi, pripraviť e, konferenciu predsedov politických skupín e, za účasti Federiky Mogherini. Hlavný bod na programe dnes bude účastnícká kríza a príprava samitu EU-Turecku na budúci pondelok. Teda predpokladám, že ma ospravedlníte z takéhoto dôvodu, že odídem a že sa nezúčastním celého tohto podujatia. Veľmi rád som prijal vaše pozvanie a teraz, e, ak dovolíte, dám slovo e, našej e, váženej hostke Mary Robinson, nech sa páči. Thank you very much, President Schulz, for... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Schulz, za tento úvodný prejav a vynikajúci úvod dnešného zasadnutia vážená pani predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, vážení členovia a poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národného parlamentu, Národných parlamentov, pani Naval Sufi, ak to tak môžem povedať pri tejto príležitosti, drahé sestry, bratia, som veľmi rada, že sa vracem do Európskeho parlamentu a zúčastňujem sa dnešných, dnešného podujatia. Už v roku 2011 som mal tú čest zúčastniť sa na oslavách storočnice Medzinárodného dňa žien. To bola dôležitá príležitosť, ale tento rok sa zameriavame na tému, e, ktorá spochybňuje základné hodnoty Európskej únie, utečenkyne a žiadateľky o azyl v EÚ. Ja vítam zameranie na ochranu práv žien o azyl a hľadajú útočisko v EÚ, pretože my potrebujeme aby poslankyne Európskeho parlamentu a národných parlamentov e, hovorili jasným a silným hlasom e, k týmto témam. E, máme empatiu a predstavivosť, aby sme sa žili do situácie žien, ktoré musia opúšťať ich krajinu. Somálsko, britská, britská poetka Varsan Shire situáciu vystihol vo svojej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 Takže potrebujeme začať eh, od premisy, že všetky utečenkyne a migranti majú ľudské práva, a eh, utečenci a žiadatelia o azyl majú konkrétne práva podľa eh, dohovoru o utečencoch roku 1951 a protokolu z 1965, ale tiež ako hospodárski migranti majú svoje práva, právo na potravu, vodu, vzdelávanie a ochranu ich ľudskej dôstojnosti. Potreba riešiť Eh, ochranu eh, utečencov a utečenkyň a migrantiek eh, je čoraz úrednejšie. Vo februári správa UNHCR ukázala, že 55 Eh, utečencov, ktoré sa pristávajú eh, na pobreží Stredozemného mora, eh, sú ženy a deti. V porovnaní s 27% z júna nemôžeme ďalej zatvárať oči pred rizikami. Vieme, že ženy sú veľmi zraniteľné, keď musia opustiť svoje domovy. Existujúce sociálne nerovnosti na základe genderových úloh sú ešte zhoršované ako tradičné štruktúry pomoci a formálny systém spravodlivosti zlyhávajú. Ženy čelia zvýšeným rizikám násilia, sexuálneho zneužívania, využívania a obchodovania s ľudskými bytostiami. Ženy často sa uchylujú k zúfalým činom, aby zaplatili v úvodzovkách za cestovné dokumenty. Ak toto všetko vieme a poznáme tieto skutočnosti, tak nie je nehumánne a nekonáte násilné scény policajných zásahov proti migrantom na, v Európe nás všetkých zasahujú. Európska únia musí okamžite e, koordinovane zasiahnuť, aby ochránila práva a bezpečnosť žien a dievčat, e, ktoré žiadajú o azyl a útočisko e, v rámci našich hraníc. To isté platí ale aj pre mužov a chlapcov, čo je dôležité, keďže poznáme rizika, mus, vieme, čo treba urobiť pre ženy a deti, správa o situácii e, utečenkyň a žiadateľek o azyl, e, ktorú vypracoval e, Výbor pre ženské práva, zhromaždila dôležité body, napríklad tranzitné miesta a príjmacie centra musia byť musia byť personálne vybavené rodovo vyváženie. Potrebujeme komplexné a adekvátne programy s príslušnými zdrojmi. Všetky snahy e, násilie treba identifikovať a treba pomáhať obetiam. Je jasné, že potrebné opatrenia na zabezpečenie e, bezpečnosti utečenkyň a žiadateľiek o azyl v Európe si budú vyžadovať veľké zdroje. Tieto, e, tí, ktoré prichádzajú, potrebujú pomoc musíme im pomôcť aj zdrojmi, aby sme ochraňovali ľudské práva. A bremeno treba zdieľať vo všetkých členských štátoch EÚ. Poslankyne z celej Európy musia e, o tom hovoriť ešte pred summitom e, medzi EÚ a Tureckom 7. marca a migračným summitom EÚ 17. a 18. marca. Toto je veľmi aktuálna a vhodná debata. Reakcia na utečeneckú krízu je o dodržiavaní a úcte k ľudskej dôstojnosti. Môže táto generácia európskych lídrov eh, žiť s vedomím o eh, zneužívaní eh, ľudských práv tých, ktorí žiadajú o azyl v EÚ a hľadajú útočisko v EÚ. Ako nás bude história súdiť? Toto je moment, aby Európa preukázala solidaritu a jednotu, ako zdôraznil Martin Schulze, je zdieľanie a spoločné aktivity dokážu vyriešiť krízu riešení nedostatkov v EÚ mali príležitosť vypracovať eh, dlhodobé mechanizmy a záruky, ktoré eh, zabránia opätovnému eh, vknutiu podobnej krízy. Aj keď je súčasná kríza pominie, tak situácii sa budú opakovať. My musíme zabrániť faktorom, ktoré nútia ľudí, aby utekali z domovov. Treba nájsť udržateľné spôsoby i pomoci treba uznať, eh, čo, eh, aké faktory eh, donútia ľudí, ľudí opustiť domovy. V vlastne básni sa hovorilo o tom, že ľudia opúšťajú svoje domovy, keď sú nebezpečné. Kedy domovy sú nebezpečné? Treba sa zaoberať aj novými faktorami, faktormi, ktoré sú jedinečné pre našu, našu, naše obdobie a možno sa bude v budúcnosti zhoršovať. Ja hovorím o negatívnych dopadoch klimatických zmien. A klimatické zmeny sú multiplikátorom hrozieb, zvyšujú potravinovú neistotu, a komplikujú e, chudobným domácnostiam zabraniť, alebo teda zabezpečiť e, a chrániť svoje práva. Súčasné sucho v Sýrii koncom e, minulého desaťročia zničilo žatvu a prinútilo vedecké obyvateľstvo presťahovať sa do miesta a je teraz vnímané ako kľúčový faktor, ktorý viedol k občianskej vojne v tejto krajine. Výskum v iných krajinách ukazuje, že klimatické fenomény tiež súvisia s výskytom konfliktov. Ženy v konfliktoch znášajú väčšiu záťaž a ťažšie podmienky v rozvojových krajinách. Ženy závisia, závisia od lokálnych zdrojov kvôli primárnej zodpovednosti zabezpečiť potravu, vodu a energiu na varenie a vykurovanie suchá, deforestácia komplikujú zaistenie týchto základných potrieb. Musia byť zabezpečené a za, zapojené do tvorby e, reakcií e, tým, že zapojíme ženy do zmien v ich komunite a spôsobovaní roz... politici môžu nájsť riešenie na lokálnej úrovni a to posilní celé spoločenstva a umožní eh, väčšiu odolnosť v prípade klimatických eh, javov, ktoré by inak prinútili eh, skupiny opustiť svoje domovy. Súčasná migračná kríza ukazuje, že svet nie je pripravený na situáciu, kde globálna migrácia sa bude zhoršovať kvôli klimatickým zmenám. Krajiny EÚ konkrétne mali uznať, že klimatické zmeny už teraz sú dôležitým faktorom pri migrácii Často sú to tí najchudobnejší a najzraniteľnejší. Tento problém sa bude ešte len zhoršovať, takže európsky lídry musia mať štrukturovanú a humánnu reakciu, ktorá umožní presídlenie ľudí do európskych krajín a pomôže krajinám pôvodu zvýšiť odolnosť voči klimatickým zmenám. Takže správnymi rozhodnutiami teraz na základe súčasnej krízy Európska únia môže transformovať e, príbeh migrácie z príbehu smútku na príbeh eh, adaptácie, niečo, čo môže budovať eh, európsku spoločnosť eh, na hodnotách diverzity, spravodlivosti a tiež môže vytvoriť príklad pre celý svet. No a ja chcem ukončiť to so slovami môjho drahého priateľa, ktorý je veľmi mladý, a ktorá dostala cenu za prácu v vlastne ľudských práv Angary Mataj, ktorá hovorí, že v histórii nadchádza doba, keď ľudstvo musí nájsť nové svedomie tak, aby eh, eh, zvýšilo svoje morálne hodnoty. Európa teraz čeli takejto výzve a práva žien sú dôležité. Ja vás vyzývam, aby náš hlas bol silný, aby ho všetci počuli. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujeme veľmi pekne, pani Robinson. A teraz e, ako tretia rečnička na úvod e, dostane slovo pani Nauasuvi, e, ktorá je aktivistkou v oblasti ľudských práv, a ktorá pomohla zachrániť mnoho životov v aktuálnej humanitárnej kríze. Nech sa páči, máte slovo pani Sufi. Buongiorno a tutti. Cercherò di cominciare. Dobrý deň prajem všetkým. Na úvod e, by som začala môj prejav bez toho, že by som použila akýkoľvek papier alebo e, pero a vyjdem z domu alebo použijem aj takéto flaše. E, dom jednej ženy a dve e, fľaše. Keď chceme hovoriť o utečencoch, musíme hovoriť o týchto domoch, o, o týchto fľašiach. Toto je vlastne aká, akási, akýsi záchranný pás pre ľudí na mori, pre tých, ktorí utekajú z Líbie, z Egyptu do Turecka a tak ďalej, pretože nemajú peniaze alebo preto, že prevádzač sa rozhodol im vziať všetko, absolútne všetko, čo mali. Už 10 rokov vidím eh, Stredozemné more ako červené a nie modré. Vidím ho červené a vidím eh, moju generáciu, ako zažíva holokausta. A nehovorím eh, len o niektorých, ale hovorím o všetkom, o všetkých, ktorí prichádzajú. Stredomorie sa stáva koncentračným táborom, kde ľudia umierajú každodenne a kde ľudia trpia a charakteristika, ktorá nás spája a to, čo malo spoločné s nacizmom a fašizmom, je, že sa tvárime, že sa nás to netýka a naďalej nechávame ľudí umierať v Stredomori. Ja som sa práve vrátila z Grécka. 5 mesiacov som tam žila, žila som v aute, pod stanmi aj na zemi a e, stretla som sa aj s viacerými utečencami so sírskou ženou, ktorá prišla zo Sýrie, prišla do Turecka, potom do Grécka a z Grécka pokračovala do Nemecka. Nikto nevedel, že to bola naval Sofy, že som to bola ja. A na tejto ceste som zažila násilie dvoch e, e, pohraničníkov, a nepoviem, o ktorú krajinu išlo. Poprvýkrát, pretože som obhajovala jednu rodinu a bol to jeden pohraničník. Táto rodina tomuto policajtovi hovorila, my chceme ísť týmto autobusom, pretože môj syn je v tomto autobuse a policajt použil obušok a odstrčil túto rodinu. Ide o základné práva <clears throat> ľudí, rodín a žien a detí a mm, keď my chceme hovoriť o týchto ľudských právach, tak musíme týchto migrantov aj sprevádzať a nie len na námorných, ale aj pozemných hranicoch. Títo tzv. migranti ekonomicky, ja ich nerozdeľujem, ja ich, e, e, pre mňa sú to utečenci. A teraz e, sme v Európe, sme tu preto, pretože si myslím, že veríme v hodnoty, kvôli ktorým sa zrodila zjednotená Európa. A ja dúfam, že títo utečenci jedného dňa sa do svojej krajiny vrátia, pretože ju milujú tak, ako ju um, milujeme my. Ja milujem Taliansko, pretože som sa uh, na, uh, pretože som vyrastla v Taliansku, ale zároveň milujem Maroko, ale milujem aj Irak. Ale pre nás základná otázka je, kde, kde je naše svedomie, keď sa pozeráme do zrkadla jedného dňa, keď budeme našim deťom rozprávať, že sme nič neurobili, keď sme niečo urobiť mohli. <clears throat> Za 10 minút e, nie som schopná opísať tú katastrofu a nešťastie, len môžem povedať, že po tieto dni Eh, došlo k obrovskému násiliu na ženách a deťoch, ktoré pochádzajú zo sírskeho mesta Al-Raka. Dostala som za posledných 48 hodín asi 150 upozornení SOS na srbsko-chorvátskej hranice. Srbsko a Chorvátsko sa rozhodlo zablokovať všetkých tých, ktorí pochádzajú zo zóny Arraka z jasných dôvodov Araka je pod vplyvom ISISu a otázka na vás je. Tieto osoby najprv trpeli e, kriminálnym režimom, e, diktátorským režimom, potom začali trpieť, pretože teroristi sa zmocnili ich miest, po tretie rozhodli sa opustiť Sýriu, aby našli mier, aby mohli ich deti chodiť do školy aby nenútili ich dceru dávať si burku a teraz tieto osoby sú pri našich hraniciach, na hraniciach demokratickej a občianskej Európy. Ak niekoho môže zaujímať, kde sú títo ľudia, kde zastali, kde, kde sa nachádzajú, nemajú peniaze na to, aby mohli nakupovať potraviny a dúfajú, že niektorá humanitárna organizácia príde, pomôže im a donesie jedlo a keď sa distribuje jedlo a potraviny, e, tak to e, vlastne s tým spôsobom utečenca oberáte o jeho dôstojnosť. Ja som bola na macedónskej hranici asi pred dvomi týždňami a bola som v rade 3 až 4 hodiny, čakala som v daždi, v zime, aby som sa e, mohla najesť, aby som dostala jedno jedlo a čaja pre ľudí je to naozaj veľmi ponižujúce. Možno je čas aby sa otvorili humanitárne koridory a umožniť týmto osobám, aby legálne mohli prichádzať do Európy, pretože teraz sa Európa stala nepreniknutelnou a dá sa do nej dostať len prostredníctvom mafii. A ja ako Európanka mám strach, ale nie z migrantov, ale z mafií, ktoré organizujú tieto cesty a z mojich skúseností a z toho, čo môže eventuálne čakať moje deti. Eh. Ďakujem veľmi pekne, pani Sufi. budem ďalej hovoriť po španielsky, možno by ste si mali nasadiť sluchadlá, aby ste e, mohli počuť tlmočenie. Je veľmi ťažké po týchto slovách, či už pani Robinson alebo pani Sophie, aby e, niekto necítil pohnutie. Chcem vám poďakovať za to, že ste tu dnes medzi nami na tomto seminári a dala by som niektoré praktické informácie. V Európskom parlamente sme veľmi spokojní odpoveďou a tým, akým koľko veľa ľudí je tu prítomných. 44 členov 28, 24 národných parlamentov toto je príležitosť, pri ktorej bola najväčšia účasť udalosti takéhoto typu, takže ja si myslím, že sme správne stanovili aj tému našich diskusí. A rovnako sme si vybrali správne aj rečníkov, ktorí vystúpia. Máme tlmočenie do všetkých pracovných jazykov EÚ Španielský národný parlament sa ospravedlnil, že e, nemôže byť zastúpený, pretože včera večer bolo hlasovanie pre uvedenie do funkcie novej vlády. Naďalej máme prechodnú vládu, teda technickú vládu. Nepodarilo sa e, staviť novú vládu. A Ďakujem vám, že ste tu dnes medzi nami a ja dúfam, že to bude živá diskusia. Fakt, že zdieľame a delíme sa o skúsenosti z, z žien utečeniek na úrovni národných parlamentov. To je naozaj niečo zásadné. Veľa sme v Európskom parlamente diskutovali o tejto realite a ja si myslím, že je priam nevyhnutné, aby sme každý z nás prebrali tú zodpovednosť, ktorú máme, ak nechceme naďalej hovoriť o hambe Európy, tak členské štáty ako národné vlády, ako aj európske inštitúcie, musíme urobiť niečo, musíme prestať používať slova a prejsť e, k činom a k záväzkom, ktoré sú našou povinnosťou aj zodpovednosťou. Teraz vám opíšem, ako bude prebiehať e, tento workshop. Sú tu tri panely. Sú prítomní europoslanci, ktorí môžu vystúpiť hoci ktorom momente. Všetci sa môžu aktívne zúčastniť diskusie. Máte k dispozícii program. Na programe máte mena všetkých rečníkov, ktorí vystúpia. Jeden workshop prebieha v tejto sále a ďalšie dva v iných sálach. Keď vyjdete zo sály, tak tam vám oznámia ktorej miestnosti sa tieto workshopy konajú. Pred dverami je personál parlamentu, ktorý vám ukáže, ktorým smerom sa vybrať, keď sa chcete zúčastniť tých ďalších workshopov. Dáme vám priestor, aby ste sa mohli zorganizovať a presunúť. V tejto sále sa bude konať jeden z workshopov